bohaté na vystúpenia. K dispozícii bude tlmočenie, čísla kanálov si nájdete napísané na príslušných kabinkách. by som privítať všetkých účastníkov na tomto veľmi dôležitom spoločnom stretnutí. Vidím, že ste si už našli príslušné kanály na tlmočenie. traduzione in lituano. Eh, litovské tlmočenie nájdete na kanáli 15. Chcela by som teda ešte raz privítať všetkých účastníkov na tomto naozaj dôležitom spoločnom stretnutí, ktoré je spoluorganizované výborom pre priemysel a predsedníctvom eh, rady, ktorému predseda Litva. Chcela by som obzvlášť privítať poslancov národných parlamentov, ktorí prišli sem do Bruselu pri tejto príležitosti a ktorí vystúpia v priebehu dňa, aby nám poskytli svoj príspevok do debaty. Chcela by som rovnako obzvlášť poďakovať litovskému predsedníctvu a pánovi predsedovi že Tosvi, ktorý navrhol túto iniciatívu, ktorá sa týka veľmi dôležitej témy pre našu prítomnosť ako aj budúcnosť. A to je vnútorný trh s energiou. Tento typ iniciatív, ktorý je organizovaný zo, stradu, zo strany Európskeho parlamentu spolu s angažovaním sa národných parlamentov, príslušným predsedníctvom rady sú veľmi dôležitým vyjadrením spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami, ale predovšetkým medzi jednotlivými parlamentami. Dnešný program ponúka výbornú príležitosť na veľmi dobrú a prehlbenú výmenu názorov medzi poslancami Európskeho parlamentu a národnými parlamentami tak na fungovanie únie, ako aj bude priestor na kritiku. Energetická politika Európskej únie sa nachádza e, na dôležitej kryžovatke. Musíme e, realizovať e, interný trh s energiou, ktorý je pre nás absolútnou prioritou. To si vyžaduje dôslednú infraštruktúru a jej budovanie, ktorá privedie náš trh k nižším cenám. Tu musia byť zaangažované všetky e, štáty, a to bez ohľadu na to, do akej miery pokročili v implementácii jednotlivých noriem. Niektoré záležitosti sú stále otvorené, avšak majú viesť e, k neustálej zbiehavosti všetkých hospodárstiev. A naozaj musíme sa poriadne pred týmto krokom nadýchnuť. Bez pochyby je toto dôležitá a zaujímavá diskusia. Dobednejšia E, diskusia bude riadená mnou a pán Žemajtajtis bude predsedať po obedňajšej diskusii, ktorá sa začne o 3. hodine. Teraz by som odovzdala slovo pánovi Žemajtajtosovi, predsedovi hospodárskeho výboru Národného parlamentu Litvy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Kolegovia, hostia, dámy a páni, hospodársky rast a konkurencieschopnosť sú našimi hlavnými cieľmi v Európskej únie a sú zvlášť relevantné dnes, keď celá Európa bojuje proti následkom globálnej krízy. Udržateľný rast a udržateľná energetika sú našimi hlavnými cieľmi vo februári 2000 2011 Európska rada potvrdila hlavné ciele európskej energetickej politiky. A to je e, skompletizovať interný energetický trh Európskej únie a zabezpečiť, aby po roku 2015 e, nebudeme už mať žiadne energetické ostrovy e, v Európskej únie. Ak by sme mali posúdiť postup v tejto záležitosti dnes a postup, ktorý sme dosiahli tento rok, musela e, rada prísť e, s plnením cieľov ku koncu tohto roku. A takisto rada musela poskytnúť e, prehľad energetickej politiky, ktorá mala zabezpečiť, že výrobcom z tretích krajín sú poskytované rovnaké podmienky. Chcel by som zdôrazniť, že udržateľnosť energetického sektora a integrácia e, energetických systémov na vytvorenie jednotného európskeho trhu s energiou a samozrejme, pričom zabezpečíme e, vhodnú dimenziu externej energetickej politiky, bola jedným z hlavných bodov našeho predsedníctva. Som veľmi rád, že môžem povedať, že minulý týždeň na e, Rade pre energiu boli prijaté dve veľmi dôležité správy. Konkrétne hovoríme o pokrokovej e, správe pri vytváraní vnútorného energetického trhu a ako aj zmien pri externých zmenách pri vytváraní európskej energetickej politiky. Kolegovia, chcel by som počiarknúť, že takéto dokumenty boli schválené radou prvýkrát v histórii a Litva e, počas svojho predsedníctva do tohto úsilia vložila e, veľa energie rovnako sme prizvukovali aj externý aspekt energetickej politiky. Tieto dokumenty budú veľmi dôležité v budúcnosti, keď sa budú príjmať ďalšie rozhodnutia o energetike a energetickom sektore v Európskej únii. Kolegovia, chcel by som vyjadriť svoj vďak pani Sartori, ktorá je predsedničkou eh, výboru ITRE, za jej príspevok a za jej eh, snahu pri organizovaní tohto veľmi dôležitého spoločného stretnutia eh, o energii. Chcel by som oceniť jej osobnú snahu pri pozývaní zástupcov národných parlamentov, aby sme mohli prejednať veľmi dôležité ciele v oblasti energetiky. Takže opätovne by som vás chcel všetkých privítať, ktorí ste dnes eh, prišli a želám nám všetkým eh, konštruktívnu diskusiu a plodnú debatu. Ďakujem. Bene, ringrazio moltissimo. Ďakujem veľmi pekne kolegovi Tajtisovi eh, za to, eh, že tu je dnes eh, s nami a za jeho príhovor a za to, že sa prihovoril všetkým členom národných parlamentov. Takže pozdravujem ešte raz všetkých hostí, ale predovšetkým poslancov národných parlamentov. Budeme teraz e, pokračovať s jednotlivými príhovormi a príspevkami, ktoré by sa mali do, ukončiť do 11.30, tak aby sme mali ešte stále možnosť na diskusiu. Preto teraz začneme s príspevkom, ktorý bude trvať 15 minút. A požiadala by som, aby ste sa prihovárali eh, delegátom eh, vyrovnaným a pokojným spôsobom, aby sme uľahčili tlmočníkom ich prácu. Chcela by som teraz odovzdať slovo ministrovi energie eh, Litvy, pánovi Jaroslavovi Vojčovi. Ďakujem, pani predsednička. Vážení eh, poslanci Európskeho parlamentu a národných parlamentov, chcel by som sa poďakovať za túto príležitosť, že tu dnes môžem byť, aby sme prediskutovali eh, pokrok eh, pri dosahovaní interného trhu s energiou. To je veľmi dôležitá téma a dovolte, aby som sa s vami podelil o niektoré myšlienky, o e, internom trhu e, z pohľadu rady. O čom hovoríme, je vlastne to, že sa chceme dosiahnuť jeden jednotný energetický e, trh, ktorý bude integrovať 28 rôznych národných trhov s energiou. Dovolte mi krátko zopakovať krátko ciele energetickej politiky Európskej únie, ktorej cieľom je dosiahnuť zlepšenie konkurencie schopnosti, zvýšiť efektivitu a zabezpečiť stabilný e, prístup k energii k európskym občanmi. Tento trh musí byť dobre prepojený a dobre vyvinutý. Toto je priorita číslo 1 a práve z tohto dôvodu e, potrebujeme sa sústrediť na energetickú politiku e, spoločne v, e, vo februári 2011 sa štáty e, zaviazali na naplňanie cieľov interného trhu s energiou a e, jeho dokončením po roku 2015. Počas tohto ročného samitu Európska, Európske, predsedníctvo Európskej únie požiadalo Európsku radu na naplňanie týchto cieľov vzhľadom na čoraz väčšie pripojenie interného a externého trhu, Európska rada nás takisto požiadala, aby sme vypracovali pokrokovú správu o naplňaní týchto cieľov. Keď sa litovské predsedníctvo ujalo funkcie. Mali sme už rozsiahle dáta k dispozícii tak zo strany komisie, ako aj zo strany jednotlivých štátov a z toho sme e, zostavili e, správu, ktorú potom prezentoval pán profesor Buzek na e, oktobrovej plenárke. Ide nám o to, aby sme posilnili internú dimenziu, ale aj externú dimenziu. A na to sme pripravili dve správy, eh, ktoré podporili všetci ministri energetiky. Motivácia eh, členských štátov je takisto veľmi dôležitá, keď sa snažíme naplňať naše ciele eh, preto tieto správy dokumentujú to, čo sme už dosiahli, ale aj vytičujú oblasti na e, ďalšiu prácu. Čo sa týka harmonizácie e, trhov a e, sietí na vytvorenie adekvátnej energetickej infraštruktúry, ktorá sú nevyhnutné na vytvorenie interného trhu s energiou. Môžem povedať, že už sme dosiahli veľký pokrok pri integrácii našich trhov, avšak ešte sme nedosiahli úplné naplnenie tohto cieľu. Aby sme definovali základné prvky našej práce, dovolte mi odkázať na tú e, prácu a na tie body, e, ktoré sú zhrnuté už v správe Európskej rady e, tam je cieľ e, stanovenie ďalšia liberalizácia prostredníctvom energetických e, balíčkov e, a prostredníctvom pridelovaní sieťových kódov. Toto zabezpečí stabilnú a predpovedateľnú sieť, ktorá je základným kameňom jednotnej európskej energetickej siete a zabezpečí aj ochranu spotrebiteľov. Čo sa týka pridelovania e, sieťových e, kódov, to je založené e, na filozofii zbiehavosti alebo konvergencie. Cieľom dobre prepojenia sú predpokladom na dobrý energetický tok a ďalšiu spoluprácu jednotlivých krajín treba naozaj ale neustále zlepšovať ďalšiu e, infraštruktúru, pretože potrebujeme dobre prepojený trh, ktorý je predpokladom na eh, vzájomnú spoluprácu a zabezpečenie prísunu energie tam, kde je potrebná. E, Samozrejme, s tým sú spojené veľké investičné výzvy. Musíme neustále prepájať a stále je pred nami výzva prepájania energetických e, ostrovov a vyvažovanie jednotlivých kapacít. To je nevyhnutne spojené e, pri podpore projektov spoločného záujmu. Potom, čo komisia prijala zoznam takýchto projektov, bol oficiálne e, prezentovaný na energetickom kongrese e, vo Vilniuse na konci novembra. Táto konferencia na vysokej úrovni poskytla priestor na prehľad toho, čo Európa e, dosiahla, čo ešte stále je pred nami a načatla niektoré riešenia pri vytváraní spoločného energetického trhu táto spolupráca je veľmi dôležitá pri naplnení projektov spoločného záujmu táto konferencia takisto poslúžila ako komunikačný nástroj s verejnosťou, aby sme im vysvetlili zámery jednotlivých projektov. Proces podpory projektov spoločného záujmu bude snáď e, finalizovaný do konca tohto roku. Ale náš prístup nasvedčuje, e, že sa uberáme správnym smerom e, zoznam projektov spoločného záujmu e, a jeho schválenie znamená, že budeme postupne prechádzať na implementáciu týchto projektov. 240 projektov spoločného zájmu boli vybrané odbornými skupinami a majú zabezpečiť dostačnú, dostatočnú interkonektivitu medzi jednotlivými, spolo, e, jednotlivými členskými štátmi. Tieto e, stanovujú aj e, miesta e, možných e, problémov a takisto aj vyčlenujú rozpočet na schopné oblasti energetiky. Bez takéhoto zoznamu by naša spoločná energetická politika by nebola možná. Práve tieto projekty majú viesť k vysokej úrovni interkonektivity a k postupnej eliminácii energetických ostrovov. Toto e, zníži energetickú závislosť a zvýši energetickú bezpečnosť naprieč celou Európskou úniou. E, práve v tomto e, sektore zabezpečíme dostatočné kapacity pri cezhraničných prepojeniach. Každá krajina by mala dosiahnuť 10-percentný cieľ Eh, pri rozvodoch plynu sú predpokladané takisto eh, tiež veľké zmeny. Naplňanie eh, štandardov minus 1 bude už naplnené väčšinou členských štátov a to takým spôsobom, aby všetky členské štáty mali prístup minimálne k dvom zdrojom zemného plynu. Toto je ale aj dlhodobá perspektíva predovšetkým zohľadom na prepojenie jednotlivých členských štátov a dosiahnutie určitej úrovne e, interkonektivity, ale zoznam z projektov spoločného e, záujmu má za cieľ prepojiť celú e, infraštruktúru a samozrejme dobré, dobrú prepojiteľnosť kontinentálnej Európy a Eh, poskytnúť takým štátom, ako sú napríklad Baltické štáty, plnú interkonektivitu. Nie len z eh, pohľadu rozvodov, ale aj z pohľadu systémov. Toto je bezprecedentný projekt eh, z pohľadu európskej energetiky. Dokumentuje európsku solidaritu a veľké úspechy pri prepájaní jednotlivých štátov pri vytváraní spoločného európskeho trhu. Pred nami je stojí teraz jasná úloha pri implementácii týchto prioritných projektov. E, aby sa obratili na realitu, potrebujeme úspešnú spoluprácu a e, praktický prístup regulátorov. E, samozrejme, výzvy, ktoré ešte musíme vyriešiť, sú takisto veľmi dôležité. Je to tzv. proces unbundlingu a prepojiteľnosti e, multiplikačných e, faktorov, zapájanie väčšieho pomeru obnoviteľných zdrojov, ktoré e, majú hrať čoraz aktívnejšiu úlohu na maloobchodnom trhu. Do konca roku 2014 už podnikneme rozhodné kroky pri naplňaní cieľov spoločného interného európskeho trhu s energiou. E, v súčasnosti sú tieto energetické politiky riadené bilaterálnymi rozhodnutiami. E, musíme vytvoriť také oblasti e, energetiky, ktoré ostanú v národnej kompetencii, avšak niekde intervencia spoločného európskeho trhu bude nevyhnutná. V súčasnosti si podporovaním a dotáciami v súčasnosti na jednotlivých národných trhoch konkurujeme e, sami, sebe, sami sebe a ničíme tak spoločný trh. Avšak aj tu badať e, pozitívny e, vývoj, čo sa týka trhu s elektrikou, tam sa, budeme, eh, tam sa bude vyžadovať ešte ďalšie dodatočné schémy, aby sme vytvorili záložné eh, kapacity a zabezpečili dostatočnú ochranu spotrebiteľa. Eh, pevne verím, že usmernenia komisie povedie k tomu, že adekvátnosť jednotlivých sietí a produkčných zariadení bude uskutočnená nákladovo efektívne. E, musíme mať rozumný prístup e, pri vytváraní e, spoločného energetického trhu. Sú tu požiadavky na ex ante kondicionality a samozrejme aj systémy odmeňovania. Samozrejme opatrná a dostatočná komplexná vyhodnotenie, eh, vyhodnotenie týchto kondicionalit má zabezpečiť práve dobrú eh, prehľadnosť. Eh, flexibilita je preto nevyhnutná pre, náš vnútorný trh, ktorý zabezpečí, že tak domácnosti, ako aj e, podniky sa budú môcť slobodne zúčastňovať voľnej súťaže na tomto e, trhu a zároveň optimalizovať využitie infraštruktúry bez dodatočných príliš veľkých nákladov. E, vidím, že toto je nevyhnutný predpoklad pri vytváraní spoločného energetického trhu. Dámy a páni Eh, už máme dobré pozadie, eh, čo sa tak týka infraštruktúry a regulačných opatrení. Čo musíme zabezpečiť, je eh, správna implementácia. Toto je jediný spôsob, ako zmeniť naše očakávania na realitu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne ministrovi energetika, pánovi Jaroslavovi Neverilvičovi. Teraz prejdeme ďalej a dáme slovo pánovi Jerzimu Buzekovi, členovi Európskeho parlamentu, ktorý bude hovoriť o tom, ako sfunkčniť interný trh s energetikou. Nech sa páči, kolega, máte slovo. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Dobré ráno. Dobré ráno, kolegovia z národných parlamentov. Máme tu veľmi dôležitú tému pred sebou a radi by sme diskutovali o energii, ktorá je tak dôležitá pre našu ekonomiku, hlavne ak chceme opäť spriemyselniť našu Európsku úniu, čo sa zdá byť potrebné, ak chceme vyhrať, získať konkurencieschopnosť eh, na celej planete, je preto potrebné zlepšiť našu výrobu a ceny energie sú z hľadiska tohto veľmi dôležité. Môžeme len podporiť všetko, čo povedal minister v mene litovského predsedníctva. Je to už skoro na konci vášho predsedníctva. Vaše predsedníctvo urobilo veľa pre vytvorenie spoločného trhu s energiou a uzatvorenie medzery medzi členskými štátmi a pokroku k investíciám do infraštruktúry. My sme preto teraz e, urobili e, veľký krok vpred e, po litovskom predsedníctve, ale tiež treba zdôrazniť všetky úspechy Európskej komisie od začiatku tohto volebného obdobia 2008-2010, pretože nominácia komisie začala začiatkom 2010. Bolo urobené je veľa práce pri príprave legislatívy pre vytvorenie spoločného trhu s energiou. Mali by sme sa pýtať, že na čo? Radi by sme uh, mali stratégiu uh, výstupu z krízy. Obnova nie je dostatočná. Stabilita finančného systému nie je dostatočná. Výstupná stratégia, to znamená miera rastu plus 3, plus 4, plus 5. Aké nástroje máme k dispozícii? Spoločný trh Európskej únie, ktorý práve opätovne spúšťame, 150 úzkých miest – Mali by sme zlepšiť e, náš spoločný trh e, so všetkým, to je veľmi dôležité. Po druhé, inovácia. A znovu spriemyslenie Európy, inovatívna ekonomika a samozrejme energia. Bezpečnosť dodávky, čo je veľmi dôležitá vec. dostupné ceny, to znamená čo najnižšie, a životné prostredie a jeho ochrana, ktorá musí byť e, zohľadnená. Dovolte mi povedať, že využívanie spoločného alebo vnútorného energetického trhu EÚ nám dáva možnosť zlepšiť všetky tri prvky. Poprvé, môžeme používať všetky domáce zdroje v členských štátoch a konkurovať na otvorenom trhu s energiou, preto aby sme dosiahli čo najnižšie ceny. Mali by sme tiež koordinovať nákup plynu alebo elektriny mimo EÚ, aby sme mali oveľa silnejšiu pozíciu v rokovaniach s vonkajšími dodávateľmi. Tiež by sme sa mali postarať na veľkom európskom trhu o stabilitu pravidiel. Stabilitu zákonov a aj istotu cen cien aby sme zorganizovali náš vnútorný trh s energiou, aby sme zabezpečili istotu cien našim investorom. Pretože ak chcú investovať, musia si byť istí s budúcnosťou a pravidlami, o budúcich e, cenách energie, pretože e, ináč nebude možné napísať podnikateľský zámer pre veľké investície. Takže e, všetko sme mali takto zorganizovať na vnútornom trhu s energiou aby sme mali bezpečnosť, dostupnosť a konkurencieschopnosť cien a e, ochranu životného prostredia. Čo treba na naplnenie nášho vnútorného trhu? Uvediem tri body, ktoré sa zdajú byť najdôležitejšie z, mojho, z mojej správy. Ja som spravodajca pre vnútorný, pre správu o vnútornom trhu s energiou v EÚ. Pred touto správou pred rokom Európska komisia vydala oznámenie o vnútornom trhu s energiou, teda oznámenie na túto tému. A moja správa bola odpovedou na oznámenie Európskej komisie. Čo je potrebné? Samozrejme, infraštruktúra, cez hraničné prepojenia, Pred pár minútami vám pán Neverovič uviedol veľmi e, široké informácie o tejto otázke a bol to súbor priorít e, litovského predsedníctva e, v rámci energetických priorít. To je dvo- veľmi dôležité, pretože bez prepojení nemôžeme nič robiť, pretože nebude spoločný trh s energiou. Potrebujeme um, plynovody, produktovody a elektrické siete v rámci našich vnútorných hraníc EÚ máme isté peniaze na prepojenie zariadení v EÚ skoro 6 miliard eur. A mali by sme využiť tieto peniaze na tie najdôležitejšie prepojenia. Tiež by sme mali zohľadniť naše, našich východných a južných e, priateľov a susedov, a e, tzv. spojené energetické spoločenstvo 9 štátov, 3 z východného partnerstva Ukrajina, Moldavsko a Gruzinsko a 6 štátov zo západného Balkánu, ktoré nie sú ešte členmi EÚ. Je to veľmi dôležité, aby sme zaviedli všetky naše návrhy a spojili sa s ich energetickými trhmi. To bude veľmi dobré z hľadiska náš, našej bezpečnosti dodávky aj ich bezpečnosti dodávky. Prepravné trasy a energetické zdroje. Je veľmi dôležité, aby sme rozšírili náš trh a vhodne používali aj na naše národné peniaze, na súkromné peniaze a v niektorých prípadoch aj naše európske peniaze pri prepájaní e, zariadení v Európe. Ďalšie. Ďalší bod je, že potrebujeme spoločné pravidlá na vnútornom trhu s energiou. V prvom rade spravodlivý prístup k sieťam a produktovodom a všetkým dotovateľom a prepravcom. To je veľmi dôležité pravidlo. Tiež e, by sme mali pamätať na to, že je potrebné, aby e, spoločnosti zo zahraničia, teda tie, ktoré sídlia mimo EÚ, brali e, vážne naše vnútorné pravidlá. To je dôležité, pre náš obchod. Musíme mať e, kódex e, pre prepravu a distribúciu, ktoré budú podobné alebo ktoré budú zlučiteľné tieto kodexy, pretože teraz v každom členskom štáte máme iný kodex. Toto je veľmi e, dôležitá veľká zodpovednosť našich regulátorov, národných regulátorov a aj našej agentúry, regulačnej agentúry v EÚ. Tiež je dôležité, aby úroveň podpory obnoviteľných zdrojov um, bola súdržná. Nie je možné mať obchod s obnoviteľnými zdrojmi, s obnoviteľnou energiou, ak v jednom štáte máme obrovskú podporu pre obnoviteľné zdroje a v druhej malú, tak nie je možné obchodovať je to niečo ako dumping. Krok po kroku. Mali by sme ísť von s našimi stimulmi nielen v prípade fosílnych palív alebo jadrovej energie, ale aj v prípade obnoviteľných zdrojov. Možno to bude platné v roku 2020, ale možno to bude najzdravšie pre náš trh s elektrinou, aby sme nemali žiadne stimuly pre žiadne energetické zdroje. A povedzme, že samozrejme treba zastaviť e, reguláciu cien. Nemali by sme regulovať ceny energie v našich členských štátoch, pretože to nie je zdravé z hľadiska konkurencieschopnosti, konkurencie a úrovni e, cien energie. Mali by sme pamätať, na zraniteľnú časť trhu, na spotrebiteľov. Niektorí vždy um, potrebujú veľkú pomoc, možno 12-15% z tých spotrebiteľov, ale zvyšok z nich musí mať úplne otvorené ceny. A um, nazvime to užívateľsky priaznivý trh. E, ako pán Severovič povedal, budovať užívateľsky priaznivý trh je veľmi dôležité. A posledný bod. My sme pripravili ako EÚ a Európska komisia parlament e, mnoho predpisov, tretí energetický balík, to je najdôležitejší. V roku 2009 v marci České predsedníctvo práve sme sa na tom dohodli v Európskej únie v marci 2009 a lehota na naplnenie bola začiatkom 2011 o dva roky. Nie, 18 členských štátov to ešte nenaplnilo. Ten tretí energetický balík a tiež máme e, veľa dôležitých predpisov, ako napríklad e, naredenie o bezpečnosti e, dodávky plynu, ktoré je veľmi dôležité z hľadiska podpory e, zabezpečenia dodávky e, plynu a tiež naredenie o jadrovej bezpečnosti a e, výmna informácií o energetike a o medzivládnych dohodách medzi členskými štátmi s tretími štátmi, čo je veľmi dôležité pravidlo, ako sa máme informovať o našich rokovaniach, aby sme boli silnejší v rokovaniach s vonkačnými partnermi. Toto je veľmi dôležité pretože, priatelia, vy ste z rôznych členských štátov a je dôležité, aby naše členské štáty, naše národné parlamenty naplňali naše predpisy. A to je um, veľká slabá stránka našho vnútorného trhu s energiou. Naša legislatíva o energetike e, tu je na stole, ale ešte sa neplní. Dovolte mi povedať, že pred tromi rokmi som navrhol spolu so Žakom Delorom, bývalým predsedom Európskej komisie, niečo ako Európske energetické spoločenstvo. A začali sme s politickou myšlienkou, ako urobiť a pripraviť našu spoločnú energetickú politiku, možno podobne aj v poľnohospodárstve, spoločnú poľnohospodárskú politiku. A o tri roky neskôr sme skoro naplnili túto veľkú myšlienku a to bola veľká mm, podpora zo strany Európskeho parlamentu a aj komisie. A teraz potrebujeme hlavne nariadenia a plnenie v členských štátoch a isté dodatočné peniaze pre cezhraničné prepojenia a tiež e, potrebujeme naplniť všetky potrebné riešenia pre slobodný obchod s energiou v Európskej únii. A potom môžeme očakávať plnú bezpečnosť cien, dostupné konkurenčné ceny a ochranu životného prostredia a klímy. Ďakujem. Ďakujeme predsedovi Buzekovi za jeho príspevok, ktorým naozaj preukázal tú vášeň, s ktorým už sleduje eh, dianie v Európskom parlamente aj na rade. A samozrejme, čo je spojené s touto témou. Teraz budeme pokračovať. Eh, komisár Oettinger bohužiaľ musel zrušiť eh, svoju účasť kvôli misii, ktorá bola vytvorená na poslednú minútu. Preto by som rada privítala pána Filipa Olova, riaditeľa eh, Európskeho riaditeľstva, generálneho riaditeľstva pre energetiku, a ktorý bude hovoriť o jednotlivých pozíciách aj o pozíciách Európskeho parlamentu. Well, Minister, honorable... Ďakujem pekne, eh, vážení kolegovia, vážení členovia národných e, parlamentov. Som rád, že tu môžem vystúpať za pána Oettingera. On dnes sa zúčastňuje e, podpisovania prvej investície, prvého investičného rozhodnutia e, južného koridora. To je teda ten veľký plynovod v Baku, čiže to je veľmi zložitá vec v rámci teda, diverzifikácie našich zdrojov energetiky. A teší ma respektíve chcem sa poďakovať e, za organizáciu tohto dôležitého podujatia. E, Dialóg e, s národnými parlamentmi a s Európskym parlamentom je mimoriadne dôležitý práve v súčasnosti. Je veľmi to dôležité, aby sme mali európske národné politiky v oblasti energetiky zvládené, ak chceme dosiahnuť naše ciele. Táto e, diskusia prebieha vo veľmi vhodnom momente. Komisia bola požiadaná, aby e, pripravila návrhy e, v januári na dve Európske rady. Vo februári bude o konkurenceschopnosti rada a potom druhá bude o cenách a teda trhu s energiou a pre budúci rámec po roku 2020. A Kontext eh, našej spoločnej práce, teda Rada, Komisia a parlament, po, teda pokiaľ ide o ten rámec eh, po roku 2020, tak ten kontext je iný, ako vtedy bol, keď sme v roku 2008 vytvárali tie ciele do roku 2020. A odtedy tá situácia v oblasti energetiky eh, bola veľmi dramatická. Bol tu dopad e, ekonomickej krízy, bola tu teda najprv finančnej, potom ekonomickej, e, bola tu recesia, ktorá ovplyvnila investície do e, e, nízkouhlíkovej ekonomiky, potom bola tu Fukushima, čiže to tiež obmedzilo isté e, možnosti, pokiaľ ide o e, formy energie s nízkou uhlíkovou e, stopou, potom e, boli tu vzťahy medzi EÚ a USA a potom je tu otázka e, dostupnosti e, energie vo všetkých našich e, krajinách v čase, keď ceny energie sa zvyšujú, ale príjmy ľudí sa nezvyšujú a teda ceny sa zvyšujú najmä kvôli tomu dopytu po fosílnych palivách, ale aj sú tam iné faktory ďalšie. A teraz keď sa pozrieme späť na tradičný cieľ, dlhodobý cieľ vytvorenia integrovaného trhu, otvoreného trhu s energiou v Európe, najmä pokiaľ elektrínu a zemný plyn, tak v tomto kontexte môžeme povedať, že dosiahnutie tohto vnútorného trhu je proste možnosť, ktorá nemá žiadne mínusy bez hľadu na to, akým, ako politikou sa k nej e, dopracujeme, pokiaľ ide o klimatické zmeny alebo tú mitigáciu. Jednoducho, v každom prípade je to vec, ktorá sa oplatí spraviť. Ak si pamätáte z cestovnej mapy pre energiu, e, čo vlastne bolo také vysvetlenie zo strany komisie, na základe ekonomického modelovania, aké veci budeme musieť v každom prípade spraviť, tak jedna z tých vecí v každom prípade bola ukončenie, úspešné ukončenie toho e, interného trhu s energiou, pričom budeme to mať viac, viac elektriny, viac obnoviteľných zdrojov, musíme mať lepšiu infraštruktúru a energetickú účinnosť musíme zvýšiť, pokiaľ chceme naše ciele splniť. Máme povinnosť tieto okolnosti vytvoriť, aby tá e, energia e, zo sebou nešla čo najvyššie náklady, ako povedal pán Buzek, e, už len úspešné vytvorenie vnútorného trhu môže výrazne prispieť k tomu, aby ekonomika vo všeobecnosti sa naštartovala lepšie. S týmto nesúhlasí iba komisia parlament. Konzultácia po zelenej knihe Komisia, pokiaľ ide o rámec 2030 pre klimatické zmeny, e, a NR ukazuje, že naozaj e, je veľká miera odhodlania, pokiaľ ide o ďalšiu e, trhovú integráciu, že to je lepšie ako opäť, keby sa mali tie trhy s energiou fragmentovať. Bola tu nedávno štúdia, ktorú sme my zaplatili, ktorú e, vykonala konzulačná firma BUS a e, tam bola napísané, že náklady súvisiace s nevytvorením takéhoto trhu môžu byť vyčíslené na 40 až 70 miliard eur ročne, pokiaľ teda nebudeme mať tieto výhody, ktoré vyplývajú z toho, že bude väčšia hospodárska súťaž, že ceny budú obmedzené, že sa e, ten, tá dodávka nebude zabezpečovať e, cenovo výhodným e, spôsobom pre každú vládu a pre každú firmu. Bez hľadu na to, aké ciele vytvoríme pre politiku v oblasti klímy, v budúcnosti je veľmi dôležité, aby sme tieto ciele splňali e, cenovo výhodným spôsobom a práve preto takýto vnútorný trh je veľmi dôležitá podmienka preto, aby sa to mohlo stať. My na komisii sa veľmi snažíme e, toto nejakým spôsobom e, posilniť. Snažíme sa vládam hovoriť, že majú povinnosť implementovať legislatívu, pokiaľ ide o európsky vnútorný trh s energiou tým, že opakujeme ekonomické výhody v prospech trhového fungovania na celoeurópskom základe. Tento európsky rozmer trhu s energiou by nás E, nemá oklesť v zmysle, že by tam nejaká vec vyskakovala rovno z národnej úrovni na tú európsku. Samozrejme, pokiaľ ide o obchodovanie a investovanie do energie, tak v prvom rade treba sa pozrieť na možnosti, akým spôsobom to môžete spraviť s, e, so susedmi vlastne, alebo vykonať, pretože tie fyzické prepojenia vašich cieľov spoločne, ktoré máte, to je veľmi dôležitá vec. Ale máme tu istú solidaritu, ktorá sa už vytvorila v prípade trhu so zemným plynom a táto solidarita by sa mala rozšíriť aj na trh s elektrínou. Vychádzame z legislatívy, ktorú máme k dispozícii a ktorú e, podporila aj správa pána Buzeka a iné e, správy výboru ITRE. A na základe toho chceme vytvoriť aj, alebo úspešne uzavrieť otázku sieťových kódov na celoeurópskej úrovni. Chceme e, konať v oblasti obnoviteľných zdrojov, trhov s kapacitou. Musíme lepšie vnímať, akým spôsobom ceny a náklady ovplyvňujú naše konkurenčné prostredie. Jedna vec je ale jasná, ako istý všeobecný princíp trhy ukázali, že sú najúčinnejšou, alebo povedzme aspoň tak, že najmenej nesprávnou cestou, ako e, dať e, energiu k dispozícii v naj, za najlepšie ceny, či už na úrovni malo alebo veľkoobchodnej. Pokiaľ ľudia tomuto princípu neveria, tak potom sa vracajú k takým krátkodobým e, opatreniam, ktoré môžu byť z hľadiska dlhodobého kontraproduktívne a môžu naozaj e, zabraňovať e, trhu, aby e, dosiahol tie úspechy v oblasti efektívnosti, tie zisky v oblasti efektívnosti. Dám tri príklady. Členské štáty majú prispieť nov, alebo pripraviť nový pos, e, prístup k tomu, akým spôsobom sa vlastne trhy e, deformujú. To sa deje viacero spôsobom, napríklad tzv. ochrana spotrebiteľov e, prostredníctvom e, tých obmedzených ceny. Samozrejme, je tam istá potreba tranzičného alebo mm, prechodného obdobia, ale potom je tam otázka veľkosti e, zliav pre priemysly, ktoré sú energeticky náročné a teda e, tieto zľavy, tieto rabaty majú isté dopady aj pre iných spotrebiteľov, aj pre firmy. A potom príliš e, štedré schémy e, podpory pre obnoviteľné zdroje. A potom je tu otázka dotácií iba pre národných dodávateľov, aby teda kapacity boli v istej rezerve udržané. A všetky tieto opatrenia majú komplexné účinky, častokrát sú to negatívne účinky, ale v prvom rade tie účinky sú výrazne cezhraničné, najmä pokiaľ ide o tie prípady, kde už kapacita je veľmi vysoká. A e, trh musí e, dostať príležitosť e, vlastne plne sa rozvinúť, netreba ho obmedzovať. Naše národné politiky by mali byť e, konvergujúce a nie divergujúce. Ako povedal už aj minister, aj predseda Búzek, nesmeme tolerovať neschopnosť implementovať veci, ktoré boli predmetom širokej dohody na legislatívnej úrovni aj na rade, aj v parlamente. Keď sa na niečom dohodneme, treba to v praxi aj uplatniť vo všetkých členských štátoch. Je neakceptovateľné škodiť vnútornému trhu tým, že sa netransponujú, neimplementujú alebo nevymáhajú legislatívne predpisy, ktoré sú platné komisia nebude e, váhať e, rôznymi postupmi e, zabezpečiť tomu tak aj naozaj je. Máme tu nový energetický balíček, ten tretí, ktorý bol v roku 2009, ten mal byť transponovaný do, do roku 2011, a odtedy prešli ešte 2 roky a stále máme 12 prípadov otvorených, pokiaľ netranspozíciu tejto smernice a z toho 9 momentálne e, komisia už podala na súdny dvor a prípade e, troch tam sú e, tiež e, vlastne tie stanoviská vyargumentované voči siedmým členským štátom. Pričom veci notifikácie prišli iba nedávno, takže ešte je toho možno viac. Potom je to otázka investičných potrieb. Ak chceme mať fungujúci energetický trh, treba mať primeranú schopnosť, kapacitu generácie a transmisie, ale funguje to aj naopak. Ak nie je trh, tak investície sa nekonajú efektívnym spôsobom, e, pretože vlastne nie je isté, aký rámec e, existuje. Ak bude e, umožnené takémuto trhu fungovať, tak vytvorí aj tú primárnu stabilitu, ktorú potrebujú regulátory a teda budú tam aj jasné, spolahlivé cenové signály, pokiaľ ide o investície a fungovanie trhu. Komisia nedele bude používať naše, alebo svoje právomoci na to, aby členské štáty posúvala smerom k plnej implementácii dôležitý prvok súčasnej diskusie, ale výrazne jeden teda e, príspeje k tomu, aby sme opäť e, tú diskusiu nastavili smerom k potrebe európskych riešení, pokiaľ ide o ceny. Pripravujeme plnú správu pre e, ten február, tú februárovú radu na tému konkurencieschopnosti práve v tejto oblasti. Agentúra zodpovedná za koordináciu národných regulátorov minulý týždeň, to je teda e, agentúra ECA, e, pripravila, teda ESA, e, pardon, a tá pripravila jasné odporúčania, jednoducho ceny po zdanení v Európe opäť sa zvyšujú. V prípade plynu je to 10%, v prípade elektrické energie 45% priemerne. Potrebujeme jasnú transparentnosť, pokiaľ ide o tieto cenové e, navýšenia. Musíme si to pretaviť do jednotlivých aspektov, či už je to energia, či už sú to e, rôzne poplatky, dane, e, tarify a tak ďalej. Komisia vykonáva svoje mm, skúmenia a tam e, to vyzerá tak, že tieto rôzne poplatky a dane predstavujú až 50% celkovej e, sumy a sú veľmi odlišné od krajiny ku krajiny. E, čím menší tento aspekt e, e bude, tak tým lepšie pre hospodárskú súťaž. E, vy teda máte ísť e, tú výraznú úlohu, pokiaľ ide o vplyvňovanie tejto situácie na národnej úrovni aj na európskej úrovni nakoniec v tom zmysle, že európsky, európsky politici majú zohľadňovať aj národné reality samozrejme. Komisár častokrát hovorí, že vláda bohužiaľ často robí, alebo teda hovorí jednu vec, ale potom po zvyšok týždňa robí druhú vec. Členské štáty podporujú trh v teórii, ale v praxi sa to ukazuje, že to častokrát býva inak. Pokiaľ naozaj chceme chrániť e, naše podniky, a našich občanov pred vysokými cenami energie, tak e, netreba tu tie ceny dávať pod hodnotu tej, tej ceny, ktorú dávať má. E, skôr naopak treba zabezpečiť, aby ten trh, na ktorom sa pohybujeme, bol fungujúci, aby bol zdravý e, a to bude dobré riešenie. Samozrejme, spotrebitelia chcú nižšie hodnoty, výrobcovia chcú vyššie a treba nechať trhu, aby ten rozhodol o tom, čo je primeraná cena. Ďakujem. Grazie. Filip. Ďakujeme Filipovi Lovovi za jeho príspevok. Teraz prejdeme na diskusiu. Máme množstvo rečníkov, ktorí požiadali o rečnícky čas, preto je veľmi dôležité dodržiavať e, tento rečnícky čas. Organizácia bude nasledovná budeme mať vždy dva príspevky zo strany členov národných parlamentov, ktorý potom vystrieda jeden príspevok e, zo strany e, poslanca Európskeho parlamentu, čiže budeme sa striedať spôsobom 2, 1 a 2 a každý rečník bude mať dve minúty. Začneme. E, kto by, by sa chcel prihlásiť do diskusie, musí vyplniť formulár žiadosť o rečnícky čas, ktorý e, vám rozdáme. Začneme ale i hneď e, s pani kolegyňou Zajte, e, členkou hospodárskeho výberu. Nech sa páči, pani Zajte, máte slovo. Um. Gerbiama ponia pirmininkė, e, noriu padėkoti visiems. Pani predsednička, v prvom rade by som sa chcela poďakovať e, všetkým rečníkom. Ako poslankyňa Litovského parlamentu bola som veľmi šťastná, že som počula, že sa veľký pokrok dosiahol počas litovského e, predsedníctva v oblasti energetiky. Čo sa týka kompletizácie interného európskeho trhu s energetikou, e, to je jedna z najdôležitejších priorít, jedna z najdôležit- jeden z najdôležitejších cieľov pre budúce 10 ročie. E, dúfam, že v nadchádzajúcom 10 ročí už nebudú v Európe žiadne energetické ostrovy. Napriek všetkým snahám e, liberalizovať e, trh a implementáciu tretieho energetického balíčka sa ceny energií zvyšovali. Spotrebitelia e, nie sú veľmi aktívni v tom, že by zmenili svojich dodávateľov a dodávateľia sa ani nesprávajú transparentným spôsobom, keď zvyšujú ceny keď príde na jednanie o cenách s tretími krajinami, mali by sme hovoriť e, jedným spoločným hlasom. To by však e, nemalo e, byť jednorázové rokovanie. Mali by sme vždy dosahovať špecifické výsledky. Chceli by sme vidieť koherentnejšiu európsku politiku, ktorá sa e, týka bridlicového plynu a koherentnejšiu politiku a zjednotenejšiu politiku, ktorá sa týka obnoviteľných zdrojov energie. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má a e, teraz pani Savia Tojas, podpredsednička e, podpredsedníčka hospodárskej komisie e, výboru e, e, z Kosova. Pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za pozvanie na túto diskusiu ohľadom interného európskeho trhu s energiou. Chcela by som vám povedať o výzvach a perspektívach v Kosove veľmi v krátkosti sme veľmi šťastní, že počúvame o jednotnom európskom trhu s energiou. A je to veľmi zaujímavé aj pre krajiny západného Balkánu ako potenciálnych budúcich členov tohto jednotného trhu. Kosovo muselo čeliť mnohým výzvam a problémom a energetika bola jednou z nich eh, vzhľadom na prenosové sústavy, eh, generačné kapacity a tak ďalej. Jedno, čo sme dosiahli, je však privatizácia distribučných sietí. Avšak e, musím povedať, že ani to nebol jednoduchý proces. Nedávno sme dosiahli dohodu so Srbskom ohľadom energie a prísunu energie a dúfame, že budeme môcť pokračovať aj naďalej e, Eh, smerovanie k spoločnému európskemu trhu. Čo sa týka aproximácie aký komunotér, eh, každý jeden náš zákon alebo právnu normu kontrolujeme, či je kompatibilná s aký komunotér a myslíme si, že, že by sme mali naďalej eh, rozvinúť spoluprácu, aby sme sa vyhli prípadným problémom, ktoré sa časom môžu vyskytnúť, aby mohlo byť Kosovo v budúcnosti eh, efektívnym členom spoločného európskeho trhu. Musím povedať, ďakujem. Ďakujeme za eh, výborný pozdrav v taliančine. A slovo má teraz pani Pilar de Castillo, poslankyňa Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem všetkým členom panelu, hlavne litovskému predsedníctvu. A e, chcela by som e, sa stručne obratiť s otázkou zameranou na e, generálneho rejiteľa Filipa Flova, ktorá sa týka toho, že <clears throat> na začiatku sa, alebo v zásade sa zdá, že komisia zverejní oznámenie, pravdepodobne, tej povahy o cieľoch eh, energetickej politiky a klimatických zmenách eh, ku koncu januára. Podľa toho, ako nás informujú v tomto výbore. A ide o bielu knihu, alebo niečo také. V súvislosti s tým sa chcem opýtať k cieľom boja proti klimatickým zmenám, vzhľadom na to, že táto debata tu teraz prebieha, či e, to bude 1, 2 alebo 3. A ako to navrhne komisia, či nám môžete k tomu niečo povedať, pretože to bude mať aj dopad na e, rôzne možnosti rôznych zdrojov energie. Grazie, Pilar. Ďakujeme, Pilar. Teraz slovo odovzdávam kolegovi Dionýziusovi Stamenetisovi, členovi obchodného výboru greckého parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Európska energetická politika čeli mnohými, mnohým výzvam a to je práve kvôli tomu, že je veľmi ťažké zabezpečiť prístup k bezpečným zdrojom, ktoré poskytnú užívateľom a spotrebiteľom lacnú energiu. A práve kvôli postupnému znižovaniu emisie eh, CO2 eh, to, čomu my čelíme v Európskej únie, je to, že sa snažíme znížiť našu závislosť na konvenčných zdrojov energie, ako je napríklad uhlie a e, dosiahnuť určité e, limitné hodnoty. Máme limity stanovené na rok 2014 a 2015, kedy žiadny členský štát by nemal byť izolovaný od e, sietí v rámci Európskej únie. Samozrejme, jeden z najdôležitejších aspektov je ochrana spotrebiteľa a životného prostredia. Avšak je tu aj e, záležitosť spotrebovania energie za veľmi vysoké náklady. E, priority, ktoré nastojí e, grécke predsedníctvo, je stanovenie cieľov e, v oblasti energetiky do roku 2020 a po druhé e, dokončenie energetického rámca do roku 2030, aby sme zabezpečili e, udržateľné a dostupné ceny energie, ako aj jej dodávku. A to takým spôsobom, aby inovácie a výskum mohli podporiť takéto trendy e, v energetike. Ide o to, aby sme zabezpečili, že naša energetická politika prispieje k rozvoju energetického trhu e, v Európskej únii a bude rozvíjať e, trhy jednotlivých členských štátov konkurencieschopným spôsobom, tak aby v konečnom dôsledku chránili spotrebiteľa. A tak by sme aj chránili naše výrobné kapacity pred zahraničnou konkurenciou. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, poslanec Norského parlamentu. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne. Dobre. Infrastructure. In the Nordic country... Ďakujem e, veľmi pekne. Je veľmi dôležité, aby sme fungovali na e, plne integrovanom a funkčnom trhu, ktorý bude podporovaný niektorými a niekoľkými prepojeniami na medzihraničnej úrovni. Ide o to, aby sme vytvorili spoločný certifikovaný trh, ktorý bude zahrňať aj Švédsko, aj E, Norsko. E, na základe našej skúsenosti myslíme si, že funkčný trh sa najlepšie propaguje e, vzájomným prepájaním. Ale obávame sa, že kapacitné mechanizmy, ktoré sa vytvárajú v niektorých členských štátoch, narúšajú trh a môžu byť prekážkou pre vytváranie a pri výstavbe prepojení. Norsko ako producent energie má určitú kapacitu na vyvažovanie nestability obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom hydroenergetiky, ale musíme sa chápať, že E, takéto dodávky e, e, si vyžadujú dodatočné investície a my v tom prípade potrebujeme záruky dopytu. Pokiaľ takéto mechanizmy budú zabezpečené, potrebujeme ďalšie prepojenia, tzv. interkonektory, ktoré budú smerovať našu energiu do Veľkej Británie a do Nemecka. Za iných predpokladov by Ináč situácia bola neistá a ohrozila by podobné projekty. Ďakujem. Teraz má slovo uh, pán Vittorio Prodi. Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým by som chcel počiarknúť spôsob, ako vhodné dimenzovanie európskej energetiky by malo byť nastavené. To znamená, musí tu byť potreba investície do technológií, ktoré sú vysoko efektívne pri prenose, ako napríklad napríklad e, sústav e, diskontinuovaných e, vysokonapeťových sústav my preto môžeme môcť nahľadať na všetky zdroje energie ako na jediný zdroj e, energie a budeme môcť e, využívať elektrickú energiu e, s podporou obnoviteľných zdrojov, ako je napríklad veterná energia, ktorá povedie k minimalizácii e, potreby skladovať energiu. A myslím si, že musíme viesť tento boj, aby sme e, tieto investície realizovali prostredníctvom eurobondov a to čo najskôr. A takisto by som chcel počiarknúť, že musíme vytvoriť e, takýto systém na výrobu e, energie z obnoviteľných zdrojov, ako je napríklad biomasa. A to znamená aj s potrebou s tým, že budeme musieť udržiavať pôdu na vytváranie tejto biomasy proti klimatickým e, zmenám. Čiže budeme musieť ochrániť pôdu s tým, že je to energetický zdroj. Ďakujeme kolega Prody, pánovi Zejbeskimu, e, predsedovi e, obchodnému priemyselnému výboru tureckého parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem eh, vás eh, pozdraviť v mene tureckého parlamentu. Budem sa snažiť hovoriť relatívne pomaly v Turecku. Pokiaľ ide o energiu, energetiku, tak čo týka integrácie zo strany teda spotrebiteľov, tak to je téma, ktorá e, je e, tiež e, aktuálna v Turecku. Chcem k tomuto pár vecí povedať. Európska únia, pokiaľ ide o spotrebu energie, by chcela, aby Európania mohli mať k dispozícii spolahlivú energiu a mm, dobré ceny. E, a to je veľmi e, dôležité z pohľadu spotrebiteľov. Ale Európska únia, ak sa nemýlim, tak z pohľadu e, svojich prírodných zdrojov, no, Európa nie je až taká nie až taká bohatá. Je tu Kaspické more, Ázia, Blízky východ. To sú tie regióny, kde je naozaj najviac energetických e, zdrojov. Čiže v tomto zmysle by e, Turecko mohlo splňať istú funkciu akéhosi mosta medzi, mostíka, medzi Európou a medzi tými regiónmi, v ktorých tieto e, prírodné zdroje sa nakoniec nachádzajú. A práve preto Turecko, pokiaľ teda ide o, spotre, o výrobu a teda transmisiu energie by mohlo zohrávať veľmi dôležitú úlohu. V posledných rokoch vidíme, že e, spotreba e, v EU stúpa o nejaké 1%, v prípade Turecka to bolo 5% a e, pokiaľ je nabíš 10 rokov v porovnaní, teda za posledných 10 rokov v porovnaní rokov 2002, tu Recko to, to číslo ešte bude zoštvornásobovať, pretože jednoducho Turecko je krajina, ako dobre viete, kde je momentálne vysoká miera hospodárskeho rastu, a Turecko je členom približne eh, toľko vlastne rokov už v medzinárodných organizáciách, čo ja som pomaly E, nažive. Máme bohužiaľ samozrejme tie problémy, e, pokiaľ je Cyprus, e, sever Cypru je izolovaný a je veľmi dôležité, pokiaľ ide o integráciu, aby tá integrácia mohla prebehnúť kompletným spôsobom. Ďakujem. Hm, ďakujem. A teraz má slovo pani Rosalind Scott z Hornej snemovne parlamentu Spojeného kráľovstva z výboru pre energetiku. Madam Scott, máte slovo. Pekné poobede, ďakujem veľmi pekne. Výbor, ktorému predseda zverejnil správu, ktorá sa volala, že žiadna krajina by nemala byť energetickým ostrovom. A som veľmi rád, že naše závery boli odrazené aj v príspevkoch jednotlivých e, rečníkoch. Avšak tá najväčšia výzva, ktorú sme identifikovali v našej správe, sú investície. Naše požiadavky e, poukázali na potrebu 1 trilióna eur, e, ktorý sa musí investovať naprieč Európskou únie, úniou do roku 2020. A zorganizovali sme seminár, ktorý o tomto e, hovoril Dobrou správou je, že sú trilióny a trilióny eur k dispozícii zo strany investorov, avšak problém je, že investori nechcú investovať do Európskej eh, únie. Kľúčom je udržateľnosť, bezpečnosť a zabezpečenie dodávok a ceny, eh, ktoré sa musia vzájomne vyvažovať. A príjmanie takého rozhodnutia, ktoré vyhovuje e, krátkodobým prioritám, sa bude musieť čoskoro meniť. A to práve znenistuje investíciu. A preto e, ciele e, na rok 2020 boli veľmi úspešné v tom, že dokázali pritiahnuť investorov. A, a nemyslíme si, že by sa z tohto dôvodu by sa nemali nastavovať dekarbonizačné ciele a posúvať ich ešte ďalej. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo kolega Goebbels. Ďakujem, pani predsednička. Keď komisia eh, odštartovala iniciatívu eh, spoločného energetického trhu. Očakávalo sa, že ceny klesnú. Teraz nám Filip Love povedal, že keď dokončíme eh, celý projekt eh, interného trhu, potom ceny klesnú. Avšak to nie je pravda. v prvom rade v súčasnosti existuje menej konkurencie, e, pretože jednotlivé spoločnosti vlastne národné trhy. Po druhé, väčšina spotrebite, e, spotrebiteľov sú držaní ako rukojemníci, nie sú schopní e, vyjednávať s jednotlivými priemyselnými gigantami. Nepochybne my v Európskej únie sa odkláňame od eh, jadrovej energie, hovoríme o eh, bridlicovom plyne a o bioplyne. Avšak tým hlavným eh, dôvodom sú to, že vnútorné trhy nie sú trhy v priamom zmysle trhmi. Pretože až 9 z 10 týchto spoločností sú vlastnené e, e, štátom. A cezhraničné dohody sú dohody medzi štátmi a nie medzi e, spoločnosťami. A každý tanker z tretich krajín je zadržiavaný niekoľkokrát, kým vôbec dorazí do prístavu. Takže tu nie sú k dispozícii žiadne trhy. Sú to iba oblasti, ktoré drží v hrsti niekoľko spoločností. A Európska únia nikdy nedosiahne lepšiu cenu pre spotrebiteľa. E, problémom je, že tu máme tu čoraz viacej ľudí, ktorí trpia tzv. energetickou chudobou a my musíme ich situáciu kompenzovať. A jednoducho to není možné lepšie upresniť. Ďakujem. Teraz slovo má Magnus e, Brunner, alebo Magnus Brunner, člen e, spolkového výboru Rakúskeho parlamentu. Ďakujem, pani predsednička. Dámy a páni, ďakujem aj za e, zaujímavé vystúpenie a iniciatívu litovského predsedníctva chcem podať tri pripomienky. E, poprvé súhlasím s tým, že dlhodobo ehm, musíme ehm, vystúpiť z programu dotovania, ako už bolo povedané v paneli, pretože e, každá e, dotácia musí viesť tomu, aby ehm, viedla technológiu k životoschopnosti na trhu, ale za posledné roky e, boli aj uholná, jadrová energia silne dotovaná a my potrebujeme rôzne stupne vystúpenia z tohoto dotovania, ak chceme dať v Európe šancu obnoviteľným zdrojom ako e, si to želajú v niektorých členských štátoch, aby e, dosiahli aj zmenu energetického mixu. Po druhé, čo sa týka infraštruktúry, áno, my potrebujeme naliehavo e, nutnú infraštruktúru, hlavne vysokonapäťové vedenia, ktoré potrebujeme aj pre energetickú zmenu v EÚ, pretože tá energiu, ktorá sa vyrába, keď na severe fúka vietor, aj keď spotrebiteľ nespotrebúva energiu, tieto sa musia e, prepravovať cez vysokonapäťové vedenia, aj keď napríklad v Alpách, keď e, vyrábajú energiu z e, vodných elektrární, musia byť schopní ju prepraviť a preto je budovanie týchto vedení potrebné a aj veľké investície sú potrebné. V niektorých členských štátoch sa už o tom sporia 10 ročia, či sa majú budovať 380 kW vedenia, alebo či tieto môžu ďalej e, plniť e, alebo nie. A e, toto tiež potrebuje jasné európske pravidla. Tretí bod je téma odčlenovania vlastníctva. Podľa mňa to má zmysel a výroba energie od siete musí byť oddelená, to je bez pochyby, ale pod podľa mňa všetky e, podniky e, v Európe e, musia e, byť e, odlišené od e, veľkých výrobcov až po malých dodateľov energie a to niekedy vedie v praxi ku skorilným situáciám a e, niekedy to vedie k e, veľkej a intenzívnemu budovaniu byrokracie v týchto podnikoch a podľa mňa aj tu by Európska únia mala prijať trošku diferencovanejšie predpisy. Ďakujem. Slova má pán Maskareňo poslanec španielského parlamentu. Eh, Ďakujem, pani predsednička. My súhlasíme absolútne s tým, čo tu bolo uvedené ako cieľ. Eh, dospieť k vnútornému trhu s energiou je kľúčové. Ja si myslím, že pre zabezpečenie eh, bezpečnosti dodávky v členských štátoch a pre zlepšenie cien aj pre zlepšenie ochrany životného prostredia. Chcem sa odvolať na to, čo tu vedol eh, hlavne prezident, predseda Busek eh, pre zlepšenie spremyslenia Európy a pre všetky členské štáty je to úplne potrebné, ako povedal predseda Busek, zlepšiť eh, to a dosiahnuť čo najhlasnejšie ceny energie. A preto je však bez pochyby absolútne potrebné zlepšiť prepojenia my hm, pozitívne hodnotíme schválenie prvého zoznamu projektov na prepojenie medzi štátmi, ktorý te spomenul pán Neverovič, ale myslíme, že nebude naplnený ten cieľ 10 elektriny v tých e, plánovných lehotách, preto si myslíme, že je absolútne potrebné e, vynaložiť väčšie úsilie na financovanie zo strany spoločenstva do všetkých štátov, ktoré sú teraz energetickými ostrovmi. A čo sa týka tých základných cien na vnútornom trhu, um, bez pochyby um, by mohli klesnúť, ale tiež treba analyzovať, aké sú tie určujúce faktory cenotvorby v každom členskom štáte. Um, hodnotiť ceny e, netreba len e, s ohľadom na konkurenčnosť e, európskeho premyslu k tretím štátom, ale aj s e, ohľadom na konkurenčnosť e, jednotlivých členských štátov medzi sebou, aby mohli lepšie konkurovať a dosiahnuť lepšiu konkurenčnosť. Videli sme, že v niektorých odvetiach sú v cenotvorbe zahrnuté aj náklady na financovanie a nie vo všetkých štátoch sa financujú s rovnakým úrokom a sú tam aj pracovné ceny, ceny práce aj ceny elektriny a preto je potrebné vedieť, aké sú ceny energie, aby sme mohli porovnať konkurenceschopnosť v tomto vnútornom trhu. Sú tieto podobné na vnútornom trhu. Ďakujem. Pani Jordan, poslankyňa Európskeho parlamentu. Hvala eh, kolega iz nacionálnych parlamentov in jih želim eh, konkretno Ďakujem, chcem privítať všetkých kolegov z národných parlamentov a chcem sa ich opýtať konkrétne túto vec. Ako vidíte, ďalší e, rozvoj na vnútornom trhu. Štvrtý balík liberalizácie bol teraz súhlasený, pretože ten tretí nie dostatočný a s každým takýmto balíkom hovoríme o častejšom prevode pôsobnosti e, na európsku úroveň. Hovoríme e, o veľké množstvo dotácií, ktoré postupne e, musíme odbúrať. No rada by som vedela, či naši kolegovia z národných parlamentov súhlasia s tým, že potrebujeme viac harmonizovaných európskych pravidiel pre dotovanie obnoviteľných zdrojov. Všetci súhlasíme, že potrebujeme zväčšiť podiel obnoviteľných zdrojov a tiež e, vieme, že potrebujeme naplniť nové požiadavky, čo sa týka skladovacej kapacity. Um, súhlasíte s tým, že aj v tejto oblasti potrebujeme jednotný spoločný európsky trh, miesto toho, aby sme mali 27 rôznych modelov? Podobne ako sme to mali pri trhu s kapacitou. Tiež by som rada vedela, že do akej miery máme rozvíjať spoločnú energetickú politiku v súvislosti s rôznymi zdrojmi energie, pretože teraz máme úplne odlišný pohľad medzi Nemeckom a Spojeným kráľovstvom, čo sa týka jadrovej energie, jadrovej politiky. A nemecké rozhodnutie nám tiež e, e, spôsobuje e, technické problémy, čo sa týka slučiek prúdu. Toľko k energetickej politike. Mm, kolega predniesol tieto myšlienky o politike v budúcnosti, ale rada by som sa dopočula, e, čo si vy myslíte v národných parlamentoch, e, aké potrebujeme zásady a politiku do roku 2030 a čo si myslíte e, o tom, ako to bolo doteraz, čo bolo správne, čo bolo nesprávne, čo treba zlepšiť. A tiež by som si rada vypočula um, mechanizmy riadenia trhu a obchodovanie s emisiami a čo si myslíte o cieľoch do roku 2030, to znamená zníženie emisí skleníkových plynov a cieľ pre úroveň obnovy, využívania obnoviteľných zdrojov a efektívnejšieho využívania energie. A teraz má slovo pán Stanislav Ivan, člen hospodárskeho výboru Polského parlamentu. Pani przewodnicząca, dziękuję bardzo. Polska hmm, dąży do Ďakujem, pani predsednička. Ciele Polska sú v súlade s cieľmi Európskej únie, teda konkurenceschopnosť a bezpečnosť dodávky a udržateľný zdroj sú tieto tri ciele. Ako povedal pán Buzek, dôležité je konkur- konkurenčný trh, ktorý je dôležitý aj z nášho hľadiska. A to e, má v sebe viacero rozmerov. Poprvé sú to cezhraničné prepojenia, ktoré sú dôležité hlavne e, v strednej a východnej Európe a tiež urýchlenie budovania infraštruktúry. Toto tiež e, súvisí s dvomyselnými sieťami. Musíme sa zamerať na budovanie miestnej kapacity v EÚ a to súvisí s otázkou bezpečnosti dodávky energie. Poľsko, podobne ako ďalšie členské štáty EÚ, má úplnú voľnosť pri e, voľbe svojho energetického mixu. Budeme naďalej používať e, viacero druhov energie, ale uholie bude naďalej kľúčovým faktorom, ale aj obnoviteľné zdroje budú zohľadňované. Budeme naďalej používať viac zemného plynu, keď bude otvorený terminál vo Švinošť. A aj dodávka z Krka e, v Chorvátsku bude predstavovať alternatívny zdroj dodávky plynu. Tento energetický mix umožní našim e, podnikateľom e, urobiť to konečné rozhodnutie a zohľadniť ekonomickú stránku veci. Musíme teda sa uistiť, že budeme hlavne sa sústrediť na našich e, spotrebiteľov. Niektoré e, zdroje energie sa rozvíjajú veľmi rýchlo a je treba zabezpečiť, aby do roku 2050 e, boli 2015 boli konkurencieschopné, preto musíme zrušiť dotácie na tieto zdroje energie, ináč nastane deformácia konkurencie. ktorá spôsobí, že tento trh nebude konkurencieschopný. Tiež by sme sa radi zamerali na politiku ochrany mm, klímy po roku 2020. Teraz e, e, technológie, ktoré reagujú na potreby ochrany klímy sú dôležité a ochrana klímy je v Polsku dôležitá, no nemali by sme bojovať proti uhliu ako zdroju energie, pretože je to dôležitý zdroj aj pre Polsko, aj pre iné členské štáty EÚ. A e, toto je aj v dlhodobom aj krátkodobom hľadisku. Ďakujem. Opakovane vás e, žiadam, aby ste dodržiavali rečnícky čas, pretože to je jediný spôsob, ako sa dostaneme k slovu všetci. Teraz pokračujeme dám slovo eh, pánovi Kristianovi Gigikíru, eh, eh, členovi hospodárskeho výboru rumunského parlamentu. Mulțumesc, doamna președintă. În numele Senatului României dați-mi voie să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat posibilitatea să... Ďakujem pekne. Ja som z Rumunského parlamentu a teší ma, že sme tu prítomne na tomto dôležitom stretnutí pre budúcnosť Európu. Ďakujem, že ste nás pozvali. V Rumunsku sa snažíme nájsť e, nové riešenie, ako zaručiť našu energetickú nezávislosť. A dnes e, čelíme dvom veľkým výzvam v našej e, krajine, pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok zemného plynu do Rumúnska. Yeah. Jedna z tých víziev je veľký potenciál, ktorý máme e, v našej krajine, pokiaľ ide o získavanie e, energie z obnoviteľných zdrojov, konkrétne z veterných e, e elektrární. Čiže e, mám tu niekoľko otázok pána, na pána Lova, na pána teda riaditeľa z komisie. Poprvé, čo sa týka integrácie eh, cien v oblasti energii a v akej fáze sa toto nachádza. Potom existuje systém podpora, podpory pre eh, obnoviteľné zdroje. Potom tretia otázka, aké eh, pokroky boli dosiahnuté, pokiaľ ide o vyhodnocovanie rizik, ktoré obsahujú obsahuje možnosť využívania brilicového plynu v európskych krajinách. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Teraz má slovo pani Barea, členka Európskeho parlamentu. Bueno. Eh, Ďakujem pekne. Gratulujem k tejto diskusii. Je veľmi zaujímavá. Myslím, že treba sa jej detálne venovať. Ako eh, povedal stupca komisie, e, tie štátne pomoci Eh, ovplyvňujú alebo teda deformujú trh. Eh, bolo tam 9 prípadov, ktoré ste spomínali, eh, ktoré sa prečítajú. Ktoré to sú? Môžete to vymenovať, ktoré to sú? A potom mm, otázka z hľadiska časového harmonogramu, kedy chcete dosiahnuť tento jednotný trh a potom akú váhu budú mať obnoviteľné zdroje nielen pokiaľ ide o to, čo hovorí Európsky parlament, e, teda ale ako si to vy e, predstavujete, akú váhu by ste pridávali alebo dávali obnoviteľným zdrojom ako zdroju energie do budúcna. Ďakujeme pani poslankyni. Teraz dám s veľkým potešením našemu bývalému kolegovi e, z Európskeho parlamentu, teraz predsedovi výboru zo slovenského parlamentu. Mikrofón. OK. So I forgot, you know, just its function. <laughs> Ďakujem teda ešte raz veľmi pekne za slovo, pani predsednička. E, v každom prípade chcem oceniť snahu Európskej komisie Európskeho parlamentu o dobudovanie vnútorného trhu s energiou a ukončenie tej energetickej izolovanosti jednotlivých krajín. E, určite si spomínate viacerí e, na tzv. plynovú krízu, keď e, v roku 2008 až 2009 boli zastavené dodávky plynu, ruského plynu do strednej a západnej Európy. Je preto nevyhnutné, aby sme hľadali spôsoby, ako prepojiť energetické siete, či už s elektrinou alebo aj plynom tak aby sme sa vyhli takýmto e, krizovým e, riešeniam a stavom. V každom prípade teda vítam aj e, tie spoločné projekty alebo projekty spoločného záujmu a Slovensko tam má dva významné projekty s prepojením, teda, prepojením plynu s Polskom a, a Maďarskom a takisto niekoľko prepojení s Maďarskom, čo sa týka elektriny takže myslím si že je to veľmi dobrá myšlienka že európska komisia teda aj európske zdroje participujú prakticky na týchto prepojeniach čo je, čo je významným aspektom pre, pre harmonizáciu a, a prepojenie e, vnútorného trhu s energiami. chcel by som mm, reagovať možno aj na e, románu jordan ktorá e, sa nás ako pýta zástupcov národných parlamentov čo s harmonizáciou pravidiel s dotáciami pre rôzne druhy energií, či už sú to e, obnoviteľné zdroje alebo, alebo iné fosílne zdroje. Myslím si, že je najvyšší čas, aby komisia a aj Európsky parlament vyvinul oveľa viac úsilia, aby sme sa snažili skutočne tie pravidla zjednotiť, zharmonizovať, pretože aj e, národní regulátori v podstate nepôsobia na tomto trhu tak, ako by mali. Na jednej strane chceme samozrejme znižiť tú reguláciu, a e, na druhej strane chceme, ale na druhej strane, aby bola e, zabezpečená nezávislosť a nestrannosť a teda aj transparentnosť tvorby cien. A tu sa skutočne musíme zjednotiť, pretože je, tu sa jedná o konkurencieschopnosť našich firiem, tak aby sme mohli čeliť v podstate ekonomické kríze. Bez toho asi sa nepohneme ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz má slovo pán Vino Balsis, ktorý je podpredseda Výboru pre európske záležitosti Litovského parlamentu. Eh, eh, eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Efektívnosť trhu s energiou v Európe výhradne závisí od skutočnosti, ako rýchlo Európska únia príjma rozhodnutia, pokiaľ ide o to, kde chce investovať, či do tých starých fosilných palív alebo do tých moderných, progresívnych, šľubných obnoviteľných zdrojov. Ja by som chcel vystúpiť proti tomu mýtu, že dotácie pre obnoviteľné zdroje nejakým spôsobom sú výrazné, alebo že by všetci podporovali obnoviteľné zdroje. Pokiaľ ide o veternú energiu alebo solárnu energiu, áno, dostáva nejakú podporu, ale pokiaľ by dostala výraznejšiu, tak tá e, energia za pár rokov bude najviac e, konkurenčne schopná, napríklad ako sme to videli v prípade Dánska, ale podporuje sa atómová energia, tam sa to vráti, teda takto, e, tú energiu už podporujeme 50 rokov a veľmi výrazne, takže ja si myslím, že obnoviteľné zdroje to, je, to sú jediné zdroje energie, ktoré naozaj zabezpečia bezpečnosť dodávok a ozajstnú energetickú nezávislosť. Nechajme to na ľudí, aby si sami rozhodli, akú energiu chcú do budúcna. Mali sme v Litve referendum proti atomovej energii a dúfam, že tú novú atomku v e, našej krajine nepostavíme. Takže nech ľudia e, investujú do projektov mikroelektriny, mikroelektrických projektov, nech každá budova má E, nejakú schopnosť, nejaké zariadenia na výrobu energie zo napríklad e, slnečnej e, energie. Takže ja by som bol rád, keby Európsky parlament podporil smernicu, pokiaľ ide o uskladňovanie energie, ktorú vyprodukujú domácnosti a potrebujeme aj tie kvalitné siete, smart grid, pretože v opačnom prípade tá interkonektivita, táto prepojenosť nebude kvalitná a nebudeme môcť e, tie obnoviteľné zdroje efektívne využívať. A potom musíme byť veľmi obozretní a bojovať proti tomu silnému lobbingu, pokiaľ ide o bridlicový plyn, pokiaľ ide o fosilné paliva. E, títo ľudia si uvedomili, že obnoviteľné zdroje môžu byť lacné, že sú veľmi efektívne nakoniec a budú sa veľmi snažiť, e, aby bojovali proti obnoviteľným zdrojom. Ďakujem. Ďakujem. A teraz slovo pánovi Benamatimu, členovi výboru pre hospodárske záležitosti a obchod a turizmu talianského parlamentu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcel by som sa poďakovať eh, opätovne, pretože si myslím, že toto je záležitosť, ktorá je veľmi srdcu blízka aj mojej krajine. Spoločný európsky trh s energetikou je nevyhnutnosťou a e, musíme e, na ňom pracovať o to e, viacej, pretože sme uprostred krízy, aby sme dali príležitosť európskym firmám a podnikom. Chcel by som mať dve e, pripomienky, ktoré sú nesmierne dôležité a ktoré sa týkajú infraštruktúry a vzájomných prepojení jednotlivých štátov. E, čo sa týka infraštruktúry a prepojení, tam je veľmi dôležitá otázka e, toho, aby sme si uvedomili, aké sú výrobné kapacity na jednotlivých regiónoch a v rozličných častiach našich, našeho kontinentu, v rozličných krajinách. Sú to No krajiny, ktoré majú vysokú disponibilitu e, v oblasti obnoviteľných zdrojov a sú tu krajiny, ktoré zase majú veľké rezervy e, zemného e, plynu. Takže aj strategickosť zabezpečenia dodávok je v tomto prípade veľmi rôznorodá. A to aj za predpokladu, že bude vybudovaný južný koridor E, predovšetkým, e, ktorý je relevantný e, pre východné stredomorie. Čo sa týka tretieho energetického balíčku, tá, tá si stanovuje za cieľ jasnú liberalizáciu trhu a vytvoriť taký trh, ktorý je konkurencieschopný a ktorý e, stavia všetkých na jednu úroveň, čo sa týka podmienok a prístupu. E, ešte jedna posledná pripomienka. E, tým, že definujeme tieto ciele, ktoré si komisia stanovuje na rok 2030, tieto tieto e, ciele nenastolíme bez narušenia e, rovnováhy, respektíve musíme dať týmto cieľom všetku našu podporu, aby sme dosiahli rovnovážny energetický trh. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo pán Igor Radnovič, e, predseda hospodárskeho výboru Chorvátskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni, vážení kolegovia. budem pokračovať e, v chorvačne. Chcem sa poďakovať e, za všetky vaše úsilia a e, aj tieto pochváliť čo sa robí s tretím energetickým balíkom a týmito úsiliami litovského predsedníctva. Hoci je veľa otvorených odpovedí, ktoré už, otázok, ktoré už spomenuli kolegovia zo Slovenska a ďalší. Ja súhlasím s názorom panelu v tom, že e, táto veľká e, úloha, ktorú máme, a to infrastruktúra infraštruktúra pre energetickú revolúciu e, v Európe, potrebuje byť vybudovaná. a Táto predstavuje veľkú výzvu. Predovšetkým, ako povedal aj pán Buzek, to musíme robiť prostredníctvom hospodárskej obnovy, pretože um, bez, neexistuje pre nás žiadna budúcnosť a industrializácia bez tejto reformy. E, tiež je potrebné regulovať pravidlá a aj zabezpečiť e, dodávku aj distribúciu na celom vnútornom trhu. E, som rád, že môžeme tu na sa spolahnuť e, nielen na e, naše spoločenstvo, ale musíme a môžeme aj počítať so štátmi v susedstve a na západnom Balkáne. Preto som rád, že tu môžem všetkým pripomenúť, že práve teraz e, prebieha v Baku veľká schôdzka, na ktorej sa hovorí o budovaní alternatívnych južných koridorov pre plynoty a potom bude možné dodávať e, z dvoch e, nálezisk plynov plyn do Európy a e, do toho sú zapojené aj štáty západného Balkánu a majú podpísať dohodu o vzájomnom porozumení a tiež ide o budovanie kapitárnych rozhodných sietí v tomto regióne. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pán David Krip Pa podpredseda e, výboru e, pre hospodárske záležitosti talianského parlamentu. Ďakujem, pani predsedníčka. Predovšetkým by som sa vám chcel poďakovať za pohostinnosť a za témy, ktoré tu prehlbujeme a na ktorých eh, pracujeme, eh, pretože ideme naozaj analytickým spôsobom po energetických témach. Eh, chcel by som však pochopiť lepšie niektoré témy, predovšetkým, ktoré sa týkajú produkčnej kapacity. A to sa netýka len našej krajiny, ale všetkých alebo väčšiny európskych krajín. V súčasnosti máme Eh, v Taliansku dvojitú eh, kapacitu, ako potrebujeme. To samozrejme eh, povedie k zatvoreniu množstvo elektrární na európskej úrovni. A to samozrejme ovplyvní hospodárstvo. A otázka je, akým sa s tým spôsobom sa s tým vysporiadame. A ako budeme nakladať napríklad s emisiami CO2 a samozrejme to na to, aby sme sa e, vyhli e, diskriminácii a vyhliadok e, pri implementácii zdrojov obnoviteľnej energie. ak európska politika bude smerovať aj naďalej smerom inteligentných sietí, nechápem celkom, ako sa to vyrovná so e, systémom centralizovanej energetiky, to znamená veľkými elektrárňami a veľkými spoločnosťami. Čiže bude tu, buď tu bude nejaký prechodný mechanizmus, alebo e, e, alebo potom nám niečo stále chýba v rámci implementácií inteligentných sietí. Takže budeme, buď budeme mať distribúciu energiu, energie vyrovnanejším spôsobom s dôrazom na regionálnu e, spotrebu. Ináč sa pôjdeme vrácať naspäť k tomu, čo sme, kde sme boli. Ďakujem, slovo má teraz e, pán Zen Bazejziti, z, z výboru pre rozvoj a priemysel z Národného zhromaždenia v Kosove. Ďakujem, pani predsednička. Poviem. Pre nás je veľmi dôležité e, navzájom sa o týchto veciach porozprávať. My ešte zatiaľ nie sme e, členom Európskej únie a Kosovo e, naďalej veľmi citlivo vníma otázku rozvoja trhu v oblasti energie. Urobili sme už niekoľko opatrení preto, aby sme vytvorili dobrý právny a regulačný rámec, aby sme štrukturalizovali e, sektor energie, aby sme rozvíjali energetické projekty v Kosove a takisto podporovali aj regionálne iniciatívy a projekty. Pokiaľ ide o legislatívu v oblasti energetiky, chcem vás informovať, že sme už prijali 6 zákonov E, v oblasti energie, elektrickej energie, regulačného orgánu pre energiu, e, pokiaľ je o zemný plyn takisto, zákon o energetickej účinnosti a tak ďalej, bolo toho viacero. Takisto sme prijali e, pravidla, rôzne požiadavky, administratívne postupy, metodiky, usmernenia, to všetko pred bolo vydané zo strany teda, či už ministerstva pre reguláciu alebo teda vlády samotnej. Pokiaľ ide o európsku legislatívu, chcem vás informovať, že naša legislatíva je zharmonizovaná hm, s druhým energetickým balíčkom EÚ, čo vytvára dobrý základ pre reštrukturalizáciu nášho sektoru, najmä pokiaľ ide o otvorenie trhu a zvýšenie konkurenčnej konkurenčnej schopnosti súťaže. Um, takisto riešime viazné otázky, pokiaľ ide o podporu elektrickej energie, ehm, získavanie energie z obnoviteľných zdrojov, pokiaľ ide o energetickú účinnosť a tak ďalej. Prijali sme v Kosove energetickú stratégiu, aj dizajn pre náš trh vlastne a všetko, čo v Kosove robíme, vychádza z našej stratégie tak ako sme ho prijali. Ďakujem. Ultimo. Ďakujem. Posledný rečník je pán Antike Konen z obchodného výboru Fínskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Kiitoksia mielenkiintoisista alustuksista. Ďakujem pekne, pani predsednička, za tieto zaujímavé prezentácie. E otázka vlastnosti, e, teda e, vlastníctva, pardon, e, siete elektrickej energie je tiež veľmi dôležitá. Proste častokrát tá monopolie človek buď vlastne nemá na výber, buď to kúpi, alebo vlastne druhú možnosť nemá. A moja otázka v tomto ohľade následovná. Myslíte si, že je dôležité, kto teda je vlastníkom distribučných sietí elektrickej energie a teda či by to e, mali byť súkromné alebo verejné organizácie. Či to má nejaký dopad, či je v tom nejaký rozdiel, alebo teda či je v tom rozdiel, či to vlastníctvo je domáce e, z daného členského štátu alebo z iného členského štátu, alebo dokonca z krajiny, ktorá je mimo EÚ. E, myslíte si, že také niečo by si vyžadovalo e, regulácia úrovni EÚ? Ďakujem. Ďakujem ukončili e, sme rečnícke príspevky od našich kolegov, takže vám ešte raz ďakujem za dodržiavanie rečníckého času. A teraz budeme priestore na niekoľko odpovedí. Začneme s pánom ministrom Neverovičom. E, budete mať k dispozícii 5 minút, nech sa páči. Uh, ďakujem pani predsedníčka za túto príležitosť a možnosť prihovoriť sa k členom národného, národných parlamentov Európskej únie. E, páči sa mi, kam sa uberá táto e, diskusia a, a kam sa uberá postupné zjednocovanie našich partikulárnych národných systémov do jednotného európskeho systému. Ďakujem vás za, e, za ubezpečenie, v tom zmysle, že takto vidíme aj my postupné zvyšovanie konkurencie schopnosti a postupné približovanie trhu spotrebiteľom. Bez pochyby e, toto e, považujeme za veľmi dôležité pri prechode k tej najdôležitejšej časti a to je práve implementácia musíme začať implementovať to, čo už bolo nastolené a pretaviť to do konkrétnych e, výsledkov. Pri niektorých e, príležitostiach musíme e, vidieť výsledky a implementácia je práve kľúčom k ním. Ako som už potvrdil správy v rade, členské štáty si uvedomujú závažnosť eh, situácie. Sme jeden rok pre, pred lehotou na implementáciu pravidiel jednotného trhu a dúfame, že členské štáty využijú veľmi dobre tento čas, aby dobehli prípadné nedostatky a myslím si, že aj táto eh, diskusia bola veľmi plodná v tomto zmysle. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, pán minister. Slovo má teraz pán kolega Buzek. Ďakujem veľmi pekne kolegovia a priatelia z národných parlamentov. Ďakujem za všetky vaše poznámky. Chcel by som povedať niekoľko záverečných pripomienok. Interný energetický trh bol predmetom rokovania rady už dvakrát počas rôznych predsedníciev od roku 2001 po rok 2013. A existuje záväzok e, Európskej rady a našich predsedov vlád, aby e, sme sa vzájomne dokonale prepojili energetickou infraštruktúrou do roku 2015. Avšak e, Eh, majte na pamäti tento termín. Ďalšou dôležitou záležitosťou je trh priaznivý pre užívateľov. To je veľmi dôležité pre nás všetkých pretože všetko by sa malo zameriavať práve na našich spotrebiteľov. Či už sú to eh, jednotliví spotrebitelia alebo komerční spotrebitelia a všetky možnosti, e, ktoré sa tu ponúkajú e, tomuto sektoru priemyslu a so sektorom IKT. Pretože nikto nechce strácať čas tým, že bude všetko kontrolovať na trhu. Potrebujeme E, nejakého maklera, respektíve ho poradcu, akým spôsobom e, vybrať si správneho distribútora alebo poskytovateľa energie. Bola tu otázka, ktorá smerovala na mieru e, koherencie v prípade Lisabonskej zmluvy, odkaz na článok 994, kde, ktorá hovorí o tom, že každý členský štát má slobodne e, rozhodovať o vlastnom energetickom mixe, e, pričom musí zobrať do úvahy e, všetky environmentálne pravidlá. Je to článok 990. Avšak na základe tohto môžeme povedať, že pokiaľ chceme skúsiť a sprístupniť bridlicový plyn v Európe, mali by sme tak urobiť, e, pretože to zlepší e, našu oblasť e, energetiky a to aj do budúcnosti. Potom tu zaznela otázka o distribučných sieťach ktorá sa nesla v teoretickej e, rovine. Nezáleží na tom, či sú to súkromné siete alebo verejné siete či už sú vlastnené priamo štátom, e, pretože tu máme proces e, unbundlingu vlastníctva, aby sme umožnili úplne slobodný prístup do všetkých, e, do všetkých sietí, tak európskym, ako aj zahraničným spoločnosťam. A musí byť samozrejme postavený na férovom základe. Samozrejme, odmeňovanie národných kapacít musí brať do úvahy náš otvorený, spoločný, interný trh s energetikou Európskej únie. Takže by sme sa mali postarať o, o mechanizmy národného systému odmeňovania kapacít. Pri tom, ako budeme otvárať náš trh. A iba dve posledné pripomienky. Bola tu veľmi dôležitá pripomienka zo strany pána Goebbelsa o e, prekonávaní e, zložitých situácií. Hovorili sme o indexácii e, cien plynu. My by sme mali v nadchádzajúcich rokovaniach toto zdôrazniť a brať samozrejme do úvahy aj situáciu na maloobchodných e, trhoch, ktoré ešte nie sú správnym spôsobom organizované. A moja posledná pripomienka je to, že som veľmi spokojný s niektorými e, pripomienkami, e, ktoré tu odzneli zo strany e, Kosy, Kosova o, energetickej, o energetickom spoločenstve a v tomto prípade nechceme ani Turecko mať ako nejakého eh, pozorovateľa v tejto komunite. Chceme ho ako eh, plnohodnotného člena. A aj preto je veľmi dôležité pripraviť stratégiu na nadchádzajúcich 10 rokov pre toto energetické spoločenstvo. A ja sa cítim za to osobne zodpovedný. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme predsedovi Buzekovi. A teraz má slovo pán Filip Lov generálny riaditeľ DG Energ. A ešte jedna doplňujúca otázka. Kde je slobodný trh, keď, keď rokujeme s kartelmi, ako je OPEC a inými takýmito združeniami? Ďakujem e, veľmi pekne a teraz bude mať slovo pán Filip Lob. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že tu odznelo 23 príspevkov a ja som e, zozbieral sám pre seba množstvo otázok e, a ospravedlňujem sa, ak e, nespomeniem každého menom. V prvom rade by som chcel povedať vo vzťahu k všetkým príspevkom je, že tu existuje určitá spoločná zdieľaná obava o tom, či dosiahneme tie ciele trhovej integrácie. Avšak keď zoberieme do úvahy špecifické národné situácie a rozhodnutia, ktoré sme prijali, tu aj naďalej existuje veľká výzva prepájania týchto sietí vzhľadom na počet konkurentov na trhu. Pokiaľ sa snažíte rozvíjať celoeurópsku stratégiu, ktorá obsahuje cenu, potrebujete predovšetkým otvorený trh, aby ste primeli tak národné, ako aj európske, ale aj mimoeurópske organizácie na to, aby si vzájomne konkurovali. A nesmiete podceňovať potenciál ďalšieho rozvoja miestnych zdrojov fosílnych palív tam, kde existujú a tam, kde môžu byť využívané udržateľným spôsobom. Napríklad pri pobreží e, Bulharska a Rumunska e, sú e, konvenčné zdroje zemného plynu, ktoré by mali byť využívané, aby mali vplyv na neustále zvyšujúce sa ceny energií, predovšetkým zvyšujúce sa ceny v Európe a rovnako sa to vzťahuje na bridlicový plyn. Treba mať e, rámec e, pravidel využívania a ťažby e, týchto zdrojov a dúfame, že v januári budeme, budeme prezentovať stanovisko k tomuto. A to je samozrejme potenciálny príspevok, akým spôsobom môžeme povedať, aké sú kritéria udržateľnosti. Ďalšou kapitolou sú udržateľ, obnoviteľné zdroje energie v cestovnej eh, mape energetiky eh, spred dvoch eh, rok, rokov sa 28 členských štátov zaviazalo, že by určitú časť mali tvoriť obnoviteľné zdroje, ak bereme vážne naše ciele z posledn- postupného znižovania uhlíkovej stopy len samozrejme, to sú veľmi ambiciozne e, ciele energetickej politiky a tie sa takisto dosahujú veľmi ťažko. E, pokiaľ budete mať obnovateľné zdroje v systéme, tie by mali byť schopné fungovať bez ďalších dotácií a e, takisto ako aj jadrové zdroje by mali byť schopné konkurovať bez dotácie. Takže tie kľúčové prvky v naplnení tejto stratégie nie je iba vytvoriť slobodný trh a otvorený trh, ale aj to, že tento trh bude fungovať takým spôsobom, aby zdroje energie boli dostupné konkurenčným e, spôsobom bez dotácií e, s vyspelými technológiami, s otvorenými systémami, ktoré takéto technológie podporujú a aby sme nasadzovali také systémy e, na také miesta, ktoré sú e, nákladovo efektívne. E, či už sú to či už sú to solárne zdroje v oblastiach s, veľmi vysokou insoláciou alebo pobrežné zdroje konvenčných energetických zdrojov. A tam, kde to samozrejme počasie Eh, umožňuje. A to musíme zobrať do úvahy aj stranu dopytu a ponuky. Takže tu existuje dobrá príležitosť pre diverzifikáciu zdrojov a to je veľmi dobrá vec. A interkonektivita eh, je veľmi dobrý nástroj, eh, ktorý môže priviesť trh k opätovnej refragmentácii a v prvom rade musíme posúdiť, či tu existuje problém generačnej a produkčnej adekvátnosti. E, a otázka je, či potrebujeme harmonizovaný systém e, podpory obnoviteľných zdrojov, či potrebujeme e, viacej podpory pre kapacitné mechanizmy. Počuli ste od komisície v novembri, že už sú vydané usmernenia k obidvom záležitostiam a e, k zavádzaniu kapacitných mechanizmov vyzerajú veľmi priateľsky, avšak komisia momentálne e, pripravuje e, usmernenia o štátnej pomoci a tie budú mať veľký vplyv na to, čo v súčasnosti robia členské štáty, ako aj e, protimonopolné opatrenia, ktoré obsahuje indexáciu. Eh, ropy a ktorý separuje eh, správu eh, rozvodných sietí a výrobných kapacít. A to vedie k tomu, aby sme ďalej neizolovali konkurencieschopnosť. K tomu, čo povedal pán Goebbels, súhlasím s tým, čo povedal pán Buzek. V európskej legislatíve nie je nič napísané o Eh, vlastníctva alebo forme vlastníctva. Pokiaľ sa niekto správa férove eh, na tom trhu a eh, dodržiava pravidlá férovej súťaže. Samozrejme, mali by sme nejakým spôsobom dostať sa na kobylku opeku a to, ako sa správa na trhu efektívnym spôsobom. Avšak ste si vedomi akým spôsobom sa hospodárske a politické e, prostredie e, ovplyvňuje, aj keď Európska komisia neváhala otvoriť e, vyšetrovanie ohľadom dodávok, dodávok zemného plynu z východnej Európy do západnej Európy a bude vyšetrovať každého, kto sa neferovým spôsobom správa na internom eh, európskom trhu s, energetikou, s energiou. Eh, nenašiel som ešte oficiálne vyhlásenie, eh, kto vlastne povedal, že ceny klesnú s dôsledkom liberalizácie trhu. Nemám o tom žiadny dôkaz. Je to bláznivá vec bez ohľadu na to, kto to povedal Avšak eh, aj tu sme zaznamenali určitý pokrok, pretože eh, vnútorné ceny vzrástli iba o polovicu oproti eh, dovozným cenám. Avšak súhlasím s vami, že ešte stále je pred nami kus práce a bude si to vyžadovať lepšiu spoluprácu s maloobchodným sektorom. A súhlasím s tými, ktorí prizvukovali potrebu otvorenia distribučných sietí a to, že sa musíme e, sústrediť na decentralizované formy energie, e, ktoré môže vytvárať nových konkurentov na energetickom trhu. Takže je pred nami ešte veľa práce, avšak e, aj keď sme sa nám nepodarilo dosiahnuť všetko, nesmieme sa vzdávať. Ďakujem veľmi pekne, pán Love. Máme ešte trochu času. A posledné slovo ide pánovi Buzekovi. Uh, Ďakujem. <clears throat> Náš kolega Goebbels uh, nám položil veľmi dôležité otázky a súhlasím, že uh, tam nie je nič o vlastníctve v našej legislatíve, ale je tam veľa o odčlenovaní vlastníctva a to je kľúčové aj pre našu ozajstnú a spravlivú konkurenciu na trhu musíme sa zamerať na národné okolnosti a tam legislatíva mm, dáva pružnosť, ako to požiadal rakúsky priateľ, mm, pri plnení pravidiel odčlenovania vlastníctva. Tie systémy sú rôzne v jednotlivých štátoch a môže to viesť eh, k veľkej byrokracii, ak budete príliš veľa zdôrazňovať eh, odčlenovanie vlastníctva. Áno, ale bez odčlenovania vlastníctva eh, nemožno mať slobodný a otvorený trh s konkurenciou. Toto je kľúčová otázka. Ale e, mali by sme e, zabraniť e, akýmkoľvek monopolu na našom trhu. To je veľmi ťažké so štátmi OPEC, to vieme, ale pravdepodobne Bridlicová ropa z USA môže byť trošku užitočná v tomto zmysle a ak sa pozrieme na posledných 10 eh, až 20 rokov, tak vidíme veľké rozdiely v cenách ropy na našom trhu aj pri takom silnom monopole. Takže nie je to bez našich zmien. A dovolte mi mm, doplniť, že pre oslabenie takého monopolu, ako napríklad e, Gazprom potrebujeme e, viac e, energetickej dodávky a ťažby bridlicového plynu a potom bude ľahšie prelomiť aj takýto monopol, takže mali by sme sa uberať týmto smerom. Nič iné teraz neviem navrhnúť. Ďakujem. Vypočuli ste si aj výmenu názorov medzi parlamentom a E, komisiou. Stále nám tu chýba ešte rada na to, aby sme otvorili plnohodnotný trialóg. E, chcela by som sa teda v tomto momente poďakovať všetkým účastníkom, ktorí zasiahli e, do debaty. Ich príspevky boli bez pochyby veľmi dôležití a vypočuli sme si stanoviska národných parlamentov a poslancov ako aj komisie. Ako e, viete, e, naša debata a diskusia bude pokračovať v tejto istej miestnosti po obede a začne o 3. hodine po obede, po obede a predseda jej bude pán kolega Žemajtajtis a budeme sa sústrediť e, na udržateľný a konkurencieschopný rast. všetci tí, e, ktorí mali príspevky e, do diskusia, všetci kolegovia e, poslanci sú teraz pozvaní na obed do poslaneckej jedálne na prízemí budovy Altiero Spinelli za 15 minút Pozvanie platí pre poslancov, nie pre ďalších zamestnancov, avšak tí si tu bez pochyby nájdu aj iné príležitosti, aj iné miestnosti, kde sa môžu eh, najesť. Vzhľadom na to, že vás nebudem môcť prevádzať na obed, odovzdávam túto iniciatívu eh, kolegyne podpredsedníčky a zúčastniť sa na tomto stopoobednejšom stretnutí. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne a dovidenia.